Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ďakujem pekne za priateľské uvítanie. Dnes ráno som bol v Hagu na schôdzi Kosaku, aby som tam prezentoval pozíciu EP na otázku utečenectva. To bolo podujatie, ktoré bolo veľmi osobité. Včera sa tam napríklad hovorilo aj o parlamentnej kontrole zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A nechceli tam mať medzi rečníkmi zástupcov Európskeho parlamentu, si predstavte, v Kosaku. Toto všetko sú vývojové trendy, ktoré nás nutia zamyslieť sa. Je potrebné sa o tom pozhovárať, Myslím, že toto sú e, veci, ktoré vychádzajú z toho, čo sa deje už aj u nás v Európskom parlamente, čo umožňujeme v tejto inštitúcii. Ale poďme teraz hlasovať. Vytvorenie spoločného zoznamu EU týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu. Celkom vhodná téma. Chce spravodajca, prosím, ešte niečo povedať, pán Rodoš? Nie. Tak poďme hlasovať. Dvojka, trojka, štvorka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 60 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 61 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 62 Nemôžeme to byť blokovo. Alebo dobre, všetky návrhy od, od Schaffhausera, to by sme mohli spraviť. Hej? Pán Schaffhauser, súhlasíte, aby sme odhlasovali vaše návrhy unblock? Schaffhauser blok. Kto je za? Takže kto je za všetky Schaffhauserové pozmeňovacie návrhy, prosím? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz návrh 63 za proti. Je to tesné, overíme. Koniec hlasovania. 23 za, 30 proti, zamietnuté. 65 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 67 za, proti. Zase tomu treba overiť. Koniec hlasovania. 24 za, 29 proti, zamietnuté. 69 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 70 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 73 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 74 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 75 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 77 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 82 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 83 za, rovnaká väčšina. 82 overíme, dobre, 82. Konec hlasovania. 23 za, 33 proti, zamietnuté. 83 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 87 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pokračujeme. 80. Peťkou. 85 za Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 86. Pardon, 88. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 34. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 36 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 38 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 41 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 43 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrhy Castaldo, Háči Gergiu Valero bez, bez Schaffhauserovho návrhu, takže kto je za? Kde je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 1. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 15. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 17 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 18 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 19 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 20 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 23 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 22 23 overíme. 23. Dvadsaťdva k tridsaťštyri zamietnuté. Teraz 22, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 24 za proti, kto sa zdržal zamietnuté, 25 za, proti, kto sa zdržal, overíme, 25. Dvadsaťšesť za, 32 proti, zamietnuté. 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. 26 overujeme. Konec hlasovania. 31 za, 27 proti prijaté. 28 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. Tridsať za. Proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 51 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 30 hlasov za, 11 proti a 18 zdržaní. Blážame spravodajcovi. A teraz správa Nikolaj. Spravodajkynia by chcela vystúpiť? Nie. Takže je to jedno jediné hlasovanie, nie dve. Návrhy 1 a 2, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz elektronické hlasovanie na záver. Das Recht ist mit 51 Jahren. Čiže 51 za, 5 proti, 2 ja sa zdržali, čiže správa bola schválená. Pokračujeme bodom 15. Výklad Brusa Stokesa, už to čo si podobné sme robili minulý rok. Výklad Brusa Stokesa o prieskume Pew Research Center o postavení Európy vo svete. Takže Bruce, teším sa, že si prišiel. Poprosím, aby si zaujal miesto po mojom boku. How long are you in town?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 You will become my successor. Okay. <laughs> Should we start or what are we? Yeah. You're grooming here. Chcem sa vám poďakovať za túto možnosť podeliť sa s vami o niektoré posledné zistenia verejnej mienky o tom, ako vnímajú Európania svoje miesto vo svete. Ďakujem predsedovi za túto príležitosť a za jeho záujem o našu prácu. Tento prieskum je paralelou prieskumu, ktorý robíme v USA každé 4 roky, keď sa pýtame Američanov, ako oni vnímajú svoje miesto vo svete. Mysleli sme si, že by bolo už na čase sa pozrieť na to, ako to vnímajú Európania, aby sme mohli tieto postupy, postoje porovnať a porovnať ich aj s postojmi v ostatnej časti sveta. My zverejníme takéto informácie o Japonsku, Číne, Indii a tak ďalej. Je to práca, ktorú robí Pew Research Center. Poznáte nás ako e, výskumné zariadenie vo Washingtone a my op- objavujeme, že 1 plus 1 plus 1 sú 3, ale vy ako politici, ktorí pracujete na verejnosti, určite chápete, aké to je významné alebo dôležité. Na prvom obrázku vidíme toto. Jeden z cieľov je snaha určiť stupeň izolocianistických vzťahov, pocitov v Európe, alebo jednostranné a multilaterálne pocity. My sme všetci obeťami tých svojich príbehov o tom, že čom Američania sú protekcionisti, izolacionisti a podobne. A o Európanoch sa hovorí, že my nie sme ako títo Američania, my sme za voľný obchod, my sme medzinárodní, my sme internacionálni, viacstranní a podobne. Takže bolo dobre zistiť, čo si naozaj momentálne myslí verejnosť. Ako vidíte z tohto obrázku, my sa pýtame ľudí, či má krajina riešiť sama tieto problémy a najlepšie ako vie, alebo máme pomáhať ostatným krajinám. A to je jedna e, z otázok na zistenie izolacionizmu. Ako viete, na žiadnu otázku neexistuje jedna európska odpoveď. Je tu veľký rozdiel medzi európskymi krajinami. Je zaujímavé, že median v Európe je 56 To znamená, že ľudia vo všeobecnosti sú skôr náchylní povedať, že nech svet rieši svoje vlastné problémy, my budeme riešiť svoje problémy. Median v USA je 57 Takže v tejto konkrétnej miere izolacionizmu alebo e, vlastná košela je bližšia ako e, kabát, tak Európania aj Američania vnímajú veci veľmi podobne. Ďalej vám môžem povedať, že tento pocit narastol v posledných rokoch v USA, ale v Európe sa nezmenil. Je v podstate stále rovnaký. My vychádzame z prieskumu od roku 2010, potom prišla eurokríza, ľudia sa zameriavajú viac na európske otázky. Toto môže vysvetliť. Možno sa niektorí pýtate, prečo ste robili len 10 európskych krajín. Úprimne chcem povedať, pretože sme nemali viac peňazí. Realita je, že sme si vybrali krajiny, ktoré predstavujú 82 počtu obyvateľov ekonomiky a podobne. Myslíme si, že je to reprezentatívny výber pocitov v Európe. Na ďalšom obrázku sme sa pýtali ľudí, to je tá viacstrannosť v porovnaní s jednostrannosťou. A pýtali sme sa ľudí, či by majú krajiny sledovať vlastné záujmy vo zahraničnej politike bez ohľadu na to, čo hovoria spojenci, alebo treba aj záujmy spojencov zohľadniť, keď formulujeme zahraničnú politiku. Ako vidíte, Gréci hovoria, nám nezáleží na tom, čo hovoria spojenci a Nemci na druhej strane dve tretiny hovoria, že ich musíme zohľadniť, zohľadniť názory našich spojencov, keď formulujeme zahraničnú politiku. Môžem vám ešte povedať, že v USA 50 má jednostranný pohľad, len 42 je takých viacstranných, multilaterálnych Takže sme znovu pomerne blízko európskeho postoja teraz momentálne. My sme aj dovnútra zahladení a viac unilaterálni, keď uvažujeme o zahraničnej politike. Na ďalšom obrázku sme sa pýtali ľudí, aby sme pocítili, aký majú pocit ľudia o úlohe svojej krajiny vo svete a že či si myslia, že je to dôležitejšie než pred desiatimi rokmi, menej alebo rovnaké. Asi vás neprekvapí, keď si pozrieme, čo sa deje v Grécku. Gréci sú veľmi depresívni o úlohe ich krajiny vo svete. Asi dve tretiny hovoria, že sme menej dôležití ako pred desiatimi rokmi. 60 Nemcov hovorí, že Nemecko zohráva dôležitejšiu úlohu, než tom bolo pred desiatimi rokmi. Takže toto je, čo nám hovorí verejnosť 36 Američanov si myslí, že zohráva USA menšiu úlohu vo svete ako pred desiatimi rokmi. Ja si myslím, že to vysvetľuje e, tú výzvu, aby Amerika bola znovu veľká. To je ten Trumpov slogan, pretože veľa ľudí v USA si myslia, že nie sme takí veľké, ako sme zvykli byť. Vy si sami určite, že či USA je také dôležité, ako boli predtým. Na ďalšom obrázku vidíme také protirečenie. Pýtali sme sa ľudí, či si myslia, že ich krajina nehrá takú úlohu, ako hrala v minulosti ľudia si myslia, že EÚ hrá dôležitejšiu úlohu ako v minulosti, ale potom sme sa pýtali ľudí, že či si myslia, že EÚ by mala hrať väčšiu úlohu v budúcnosti a prevažná väčšina ľudí povedala áno. A to protirečenie je v tom, že súčasne obľúbenosť EÚ klesá a ľudia sú veľmi kritickí na to, ako všetko Európa rieši od utečencov po Rusov. Ale realita je taká, že sa zdá, že stále je tam taký určitý idealizmus, romanticizmus, viera v budúcnosť EÚ. A ja si myslím, že najlepší dôvod, ako to vysvetliť, je pred dvomi rokmi sa pýtali ľudí v Európe, povedzte nám nejaké atributy EÚ a povedali, je intruzívna, byrokratická, ale my stále si myslíme, že prináša miera prosperitu. A ja si myslím, že to, čo tu vidíme, je, že ľudia čerpajú z tohto pocitu, z tejto nádeje o e, budúcnosť EÚ. Jednoducho by chceli, aby zohrávala väčšiu úlohu. Nepáči sa im, čo robí teraz, keď sa ich pýtate, ale predsa len stále, stále kupujú, sú za tú ideu, za tú myšlienku. Teraz, kde je ten problém? Ľudia nám nehovoria, že by vzdávali Európu. Jedna z vecí, ktorá sa objavuje v transatlantických vzťahoch, sú, že Európa nie sú otvorení voči svetu, Američania sú ochranársky, ale náš prieskum ukázal, že keď sa spýtate Európanov, či si myslíte, že zapojenie do globálnej ekonomiky vám prospieva, tak 56% povie áno. A to je prevážna veľčina v takých krajinách ako Holandsko, Švedsko, Nemecko, len 44% Američanov si myslí, že zapojenie do globálneho hospodárstva je dobre pre Ameriku, 49% si myslí, že je to zlé. Takže tu, tento stereotyp o nás je asi pravda z tohto hľadiska verejnej mienky. Ďalšia vec, na ktorú vždy sledujeme v týchto výskumoch v Európe, je, že či, či sú nejaké regionálne rozdiely. A tu vidíte stále pokračujúci rozdiel vo verejnej mienke vo Francúzsku a v Nemecku. Úprimne hovorím tento príbeh už niekoľko rokov, som z toho unavený, dúfam, som, že nájdem iný geografický príbeh, ale vidíme, že je to stále tak. V tom význame, že Nemci a Francúzi vidia veci rozdielne. Ďalšia takáto priepasť, rozdiel, to je veľmi zaujímavé. Ja som si myslel, že je možno rozdiel medzi severom a juhom. Ale zistili sme, že Španieli vo verejnej mienke sa po, vyzerajú veľmi tak ako severoeurópania, ako Švédi, ako Nemci a Holandiania. Vyzerajú tak viac ako Taliani alebo Gréci, pokiaľ ide o verejnú mienku. Takže pre tých, ktorí vás ste Španielia, viete viac o Španielsku, to je veľmi zaujímavá vec. Preskočím ďalší obrázok, pretože to nie je až také dôležité. O sme už hovorili, ako niektorí Európani, európske postavy vyrádzajú v porovnaní s americkými. A potom sme sa pýtali ľudí, čo si myslíte, že je najväčšia hrozba pre vašu krajinu z medzinárodného pohľadu? A zistili sme, že ISIS a terorizmus sú číslo jedna takmer u každého a Američania s tým súhlasí 80 Američanov povie ISIS. A klimat, zmena klímy sa tiež považuje za veľký problém u väčšiny e, Európanov. Keď si pozriete ďalšiu stranu, tak sme sa pýtali na niektoré veci, o ktorých ľudia hovorili. A síce Pozrime si ďalší obrázok. Ľudia sa pýtali na napätie s Ruskom. E, len Poliaci sú znepokojení napätím s Ruskom, ostatní menej. Čína ako svetová veľmoc, 29 medián, Môžem vám povedať, 50% Američanov si myslí, že Čína je hrozbou. Tak tu máme rozdiel medzi USA a Európou a 42% Španielov a 43% Grékov si myslia, že my, Američania, sme najväčšou hrozbou pre Európu. Neviem, ako toto vysvetliť. Potom euroskepticizmus je už niekoľko rokov témou v Európe najmä v dôsledku krízy. My sme zistili, robili sme prieskum Európy už asi 10 ročie a ľudí sme sa pýtali na ich postoj k EÚ. Ten začal klesať pomerne prudko, keď začala európska kríza, eurokríza. Potom v roku 2012-2013 to dosiahlo dno, potom sa to troška oživilo v 2014-2015 a tento rok sme videli ďalší pokles Mám aj ďalšie údaje, aby som vám ukázal, že prečo to možno je, ale môžem vám povedať, je to niekde až 17, 17 percentuálnych bodov pokles. Čiže sú to veľmi prudké zmeny vo veľmi krátkom čase. Takto vyzerá distribúcia prospešnosti, obľúbenosti EÚ alebo priaznivého postoja k EÚ. Vidíte, že je to veľmi rozmanitá distribúcia, len 27 e, Grekov je za, čo je jasné vzhľadom na vývoj v Grécku. A napriek tomu, že polská vláda a maďarská vláda majú svoje vlastné súboje s Bruselom, tak verejnosť v Polsku aj v Maďarsku má veľmi kladný postoj k EÚ. Jedna zo zaujímavých vecí je, že sú to najmä mladí ľudia, ktorí majú priaznivejší postoj k EÚ než starší ľudia. A toto je všade. Je to štatistický rozdiel významný v mnohých krajinách. Je to veľký dvojciferný generačný rozdiel a znovu ukazuje, že mladí ľudia nevzdali Európu napriek vysokej miere nezamestnanosti v týchto krajinách ale sú to najmä starší ľudia, ktorí stratili vieru v európsky projekt. Potom sme sa pýtali ľudí, ako EÚ zvláda tieto veci, prečo by to možno nemali ten kladný postoj. A ako vidíte, je tu veľmi široká kritika riešenia utečeneckej otázky, najmä v tých prvolíniových krajinách ako Grecko, Taliansko, Španielsko. Švedsko je veľmi zaujímavá krajina, pretože oni nie sú takouto prvolíňovou krajinou. Zobrali veľa utečencov síce a zdá sa, že to ich rozhnevalo. Na ďalšom obrázku sme sa pýtali ľudí, ako sa cíti, a čo si myslia o ekonomickom riadení. To sme sa pýtali aj v minulosti. Kritika pokračuje, zrejme to neprekvapí, že Greci sú najkritickejší, Nemci najmenej kritickí. Napriek tomu je tu určitá miera kriticizmu a pokiaľ ide o Rusko, tam sme sa pýtali ľudí, ako, čo si myslia o tom, ako EU zvláda Rusko. A toto je veľmi zaujímavá otázka, ktorá pripomína, že odpovede sú rôzne z rôznych dôvodov. O chvíľu vám ukážem. Tu máme 69% griekov, ktorí kritizujú EÚ vo vzťahu k Rusku čo to znamená? Znamená to, že, si, že Európa bola príliš meká či tvrdá a podobne aj Švédi. Aj Švédi hovoria, že EÚ ne, nezvláda Rusko dobre a je to prečo? Pretože sú veľmi mekí alebo veľmi tvrdí. Na ďalšom obrázku to vidíte práve túto odpoveď. Pýtali sme sa ľudí v Európe, že chcete byť tvrdší voči Rusku, alebo chcete mať lepšie hospodárske vzťahy s Ruskom. A Švedi povedia, že my chceme byť tvrdí voči Rusku a to vysvetuje, prečo sú kriticky, že EÚ nebola dosť tvrdá a Gréci väčšinou hovoria, my chceme mať lepšie ekonomické vzťahy, takže ich kritika vychádza z toho, že Európa je asi príliš tvrdá voči Rusom. A znovu, neprekvapuje, keď vám verejnosť dáva zmiešané signály a vašou úlohou politikov je eh, ich vykladať, reagovať na ne. To je práve jedna z tých víziev, pre ktorou stojíme všetci. Toto je otázka, ktorú sa pýtame všade v Európe. Chceme zistiť, aké sú tie pocity v debate o Brexite. My sme sa nepýtali Britov, ako budú hlasovať. Tam je 17 prieskumov každý týždeň. Čo tam už môžeme my nového povedať? Ale ja som mal ten pocit, že tu ide o to, či chcete viac alebo menej Európy Chcete bližšiu Európu, decentralizovanejšiu Európu alebo centralizovanejšiu? Takže my sme sa to pýtali v celej Európe a to, čo vidíme, možno vás nepredstvápi, že 65% Britov povie, že chce, aby sa moc vrátila do Londýna, preto máme e, to referendum. Ale čo je pre mňa zaujímavé je, že veľká menšina vo mnohých krajinách hovorí, nie, aj my by sme chceli mať viac e, právomoci späť v hlavnom meste. A to naznačuje, tieto údaje naznačujú, že nech budú Briti už hlasovať akokoľvek, tá debata v Európe neskončila. Je to prebiehajúca debata o viac Európy, menej Európy a môže to trvať ešte dlho. Takže otázka znie, e, e, pri zahraničnej politike hard power, soft power. Jedna otázka o tej mekej sile bola, či zlepšenie ľudských práv na celom svete má byť jednou z hnacích síl našej zahraničnej politiky alebo len jedným, jednou hnacou sírou, alebo nie je dôležité. Ako vidíte, Európania sa tu nevedia zhodnúť. Nemci, Švedi, Španieli si myslia, že ľudské práva majú byť prioritou zahraničnej politiky a Maďari a Poliaci s tým nemôžu vôbec súhlasiť. Je to zaujímavé, že median v Európe 42% hovorí, má to byť jedna z najdôležitejších vecí v zahraničnej politike, 44% v USA to hovorí, takže tu je naša verejnosť pomerne blízko. Z hľadiska zapojenia do, e, sa s rozvojovým svetom sme položili tri otázky. Pýtali sme sa, čo si myslíte o investícii do rozvojových krajín, čo si myslíte o tom, aby sme viacej tovarov od nich odoberali a čo si myslíte o zvyšovaní zahraničnej pomoci rozvojovým krajinám. Zaujímavé je, že median v Európe na zvýšenie zahraničnej pomoci je 53%, tým sa dodávame, tam máme ten rozsah od 83 do 28% medzi Španielskom a Gréckom a 48% v Amerike by zvýšilo zahraničnú rozvojovú pomoc. Takže tu vidíme väčšiu podporu v Európe, o niečo väčšiu podporu v Európe než v USA na zvýšenie zahraničnej pomoci, rozvojovej pomoci vy sa viacej blížite k cieľom OECD ako my, takže toto je tiež jedna z možností. Pýtame sa aj ľudí na to, ako vnímajú na to, či majú pozitívny postoj. Tam sa stav veľmi nemení posledné roky. Vlastne median v Európe priaznivý postoj je vyšší než v USA tam je len 53% a v Európe je 59% medián. Ale znovu, tu je niekoľko rôznych dôvodov a odpovedí. V USA 21% verejnosti hovorí, že nemá názor. A keď uvádzam tieto údaje v americkom ministerstve verej, e, zahraničnej politiky, tak hovoria, že my sa neriadíme verejnosťou v NATO, le, le pretože vedia, že nerobili dostatočnú informačnú kampaň a verejnosť o tom veľa nevie. Áno, generácie sa zmenili. Ja som sa naraz, narodil v čase studenej vojny, keď na to bolo na mysli každého a celá generácia ľudí vyrástla už po studenej vojne a po páde Berlínskeho múru a nevnímajú na to tak silne. The issues, uh... A jedna uh, z tém, uh, ktorá uh, veľmi rezonuje, tou sú vlastne investície do obrany. My v tejto oblasti investujeme viac než Európania. Takže keď ide e, o návrhy zvyšovať e, investície v tejto oblasti, vychádza sa v Európe a v USA z odlišných úrovní. Taliani, Španieli, Gréci nechcú zvyšovať e, investovanie do obrany. Čo je zaujímavé, je, že toto percento v USA je len 35%, takže na jednej strane to nie je veľmi vysoké, avšak Túto otázku kladieme už celé roky. A tých 30 v USA to je e, e, najvyššie číslo od 11. septembra 2001. E, a, takže takýto je trend. No a keď Ľudia povedali, že sa najviac obávajú terorizmu. Pýtali sme sa, e, e, ako to vnímajú s e, použitím teda obrany armády vojsk v boji proti terorizmu. Holandiania, Nemci si veľmi silne myslia, že prevaha takéhoto spôsobu riešenia povedie len k viac terorizmu Taliani, Maďari eh, si tiež eh, myslia do, vo veľkej miere, že, teda v prevažnej miere, že to eh, nepomáha. A k tomu kombojskému imidžu v USA musím povedať, že sme úplne rozdelení v tejto oblasti 47 väzu 47 Ale sme e, e, rozdelení aj e, teda podľa stran republikáni sú skôr za používanie teda vojnových metód, demokrati si skôr myslia, že by to len posilnilo terorizmus. Nemusím vás poučovať o takýchto e, rozdieloch e, v nahľadaní e, podľa teda, politickej línie. Vy s tým pracujete dennodenne, je tam obrovská, obrovský rozdiel naľavo a napravo. Ľudia, ktorí sú pravicovo orientovaní, majú E, teda e, rozdielne pohľad na to, než e, tí, ktorí sú ľavicovo orientovaní. A tu sú odpovede na otázku viac versus menej Európy. Väčšinou pravicovo orientovaní chcú mať, ktoré máte viac právomocí ich národným vládam, avšak v krajinách ako Grécko a Španielsko je to presne naopak ľavičiarich e, chcú skôr, aby sa viac e, moci e, vrátilo druhých vládam. Keď sme zapýtali ľudí, s čím sa identifikujú, s akou stranou, tam to tiež vidíte jasne odrazené, ale ako neeurópan som to považovala za veľmi zaujímavé. Pozrite sa, ako to vyzerá napríklad vo e, e, Francúzsku. A keď sa pozrieme na ďalšiu stranu, vidíme tú situáciu v Polsku, 48 e, tí, ktorí sú za PIS, chcú, aby sa vláti, vrátila moc do rúk ich vlády. Pokiaľ ide o PO, tam je to percento oveľa nižšie, 19 No, takže sú to takéto e, e, rozpory, rozporúplné posolstva, ktoré nám ľudia e, vysielajú. A pokiaľ ide o utečnickú krízu, keď sme sa zabrali odpovedami ľudí, príslušníci Film National sa oveľa viac obávajú utečenské krízy, než napríklad voliči socialistov v Taliansku eh, je to podobne. Eh, Forza Itália vedie medzi tými, eh, ktorí sa najviac obávajú technickej krízy. V prípade Podemosu sú tie percenta tiež zaujímavé. Takže to je štúdia, ktorú e, zverejňujeme dnes. Chcem vás len varovať, že budúci týždeň e, vypracujeme e, štúdiu, ktorá sa bude zaoberať názormi ľudí o moslimoch, židoch, o svojej vlastnej národnej identite. Bude to pravdepodobne veľmi zaujímavé tiež, takže skúste to sledovať a tiež chceme e, porovnávať pohľady Európanov a Američanov v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi poučná štúdia. Ako ste povedali, je to trošku zmiešané, chaotické niekedy ale predsa len e, tam e, e, je vidno určité hlavné trendy, z čoho je možné stavať. Treba sa teda snažiť vychovávať ľudí a nenasledovať iba to, čo ľudia hovoria, inak by sme tu mali nemenažovateľnú situáciu a veci by boli v budúcnosti ešte konfúznejšie, než je tomu dnes. Máme dvoch kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Prvou je pani Gomeš a potom pani Fotiga. Ďakujem, e, Bruce, naozaj veľmi e, zaujímavá prezentácia v tomto momente e, nášho života Európskej únie. Poslali ste túto štúdiu pani Merkelovej, mala by si ju prečítať, pretože silnejšie nemecké líderstvo čo pociťuje e, každý, e, neviedlo k lepšiemu líderstvu napriek teda vnímaniu nemeckých občanov. A jedna vec je veľmi dôležitá, veľmi jasná. E, ľudia si ponechali tieto ašpirácie ohľadne EÚ, všade v EÚ. A veľmi zaujímavá je skutočnosť, že moja krajina, Portugalsko, E, pravdepodobne sa zhoduje veľmi e, v tých odpovediach ako Španielsko. My by sa boli možno trošku menej proti NATO a proti Američanom. Ale je veľmi zaujímavé, ako e, Španieli a Nemci majú najvyššie miery ľudí, ktorí si myslia, že Európska únia by mala byť silou, ktorá by mala viac zasadzovať za lepší svet, regulovatejší svet, demokratickejší svet. Preto si myslím, že by si to mala pozrieť pani Merkelová, pretože by sme sa mali poučiť z chýb, e, ktoré e, sme urobili a všetci z nás urobili chyby a najhoršie chyby sa udiali určite v hospodárstve. A mali by sme sa pozrieť aj na želania občanov a nezahadzovať Európsku úniu. Toto nám ukazuje, že je veľmi veľa dôvodov, e, prečo pokračovať v práci v EÚ, v posilňovaní EÚ. E, tiež je pre mňa zaujímavé e, zistenie E, kde e, teda v niektorých krajinách e, určité sily zneužívajú na propagandu migrácia utečencov, kde vlastne nie sú úspešní, pretože tam nie je žiadna hrozba. Takýmto príkladom je Polsko. Polsko má veľmi rado Európsku úniu kvôli jej politickému pozitívnemu dopadu na hospodársko, tiež, tiež sa boja veľmi Ruska. Na druhej strane Polsko sa veľmi obáva utečeneckej krízy. No a Polsko eh, ani zďaleka nepatrí k tým krajinám, ktoré sú najviac ovplyvnené prílom utečencov. Krajiny, ktoré sú eh, v tej prvej eh, línii, majú oveľa tolerantnejší prístup Takže ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavé a veľmi užitočné. Pani Fotiga. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Ako e, Borka by som e, vám rada, rada poskytla informáciu Ane e, Gomez. Podľa Eurostatu v roku 2014, pokiaľ sa nemýlim, Polsko spolu s Veľkou Britániou patrilo e, k krajinám, ktoré absorbovali najvyšší počet migrantov. Väčšina e, prichádzala z Ukrajiny, ale boli to najvyššie čísla. Išlo o e, hrozbu nie práve naopak, ale Eh, hovorili ste o tolerancii a podobne. Takže to bola iba eh, informácia, že sme absorbovali tento počet eh, utečencov a takisto išlo aj o moslimov z Čečenska. A mňa by zaujímalo vnímanie investícií do obrany podľa eh, jednotlivých krajín eh, v rámci Európe a aj eh, dynamika s tým súvisiaca. Je tu väčšia ochota, lebo práve naopak spomenuli ste USA a situáciu tam po 11. septembri, ale ako vyzerá situácia v Európe a príslušná dynamika. Žiaľ, nemáme dáta v tejto súvislosti pokiaľ ide o Európu, nemáme tam trend, e, máme iba e, takú momentku. Ale e, robili sme štúdiu minulý rok, keď sme ľuďom položili otázku ohľadom článku 5, ako by sa bolo treba zachovať v prípade atakovania zo strany Ruska. No a tam treba povedať, táto otázka tiež nikdy predtým nezaznela. Takže tam je nejaká profesionálna zodpovednosť, nikto si uh, uh, sa neodvážil položiť si ju. Ale 56 Nemcov povedalo, že by e, nechceli podporovať nejakého spojenca v NATO v prípade takéhoto útoku a tieto názory boli silne odlišné v iných krajinách, takže verejnosť, e, nie elity, ale verejnosť v jednotlivých krajinách e, článok 5 vníma e, úplne odlišne. No ale vy ste sa pýtali na ochotu ľudí investovať do obrany. Tam vystavila otázka, na čo by sa to využilo. No a táto otázka zaznela po vlastne ruskej invázii e, do e, Ukrajiny. Bolo to pred piatimi rokmi, keď sa ľudia vôbec pýtali, na čo je e, NATO. A chcel by som ešte spomenúť, že viac než polovica Američanov si myslí, že učiteľská kríza z e, e, Sýrie je veľkou e, hrozbou. A my sme za posledných 9 mesiacov absorbovali 3 tisíc utečencov z tohto regiónu. Smejem sa, ale mal by som plakať. Ďakujem veľmi pekne. E, je to nevyhnutné, ale je to e, e, logické. Že vnímanie spoločnej hrozby tiež katalizuje ochotu viac investovať do obrany. Deje sa to v strednej Európe. Štatistiky ukazujú, že tam táto tendencia je vyššia. Nedieje sa to v západnej Európe kde e, určité hrozby, ktoré sú e, e, ďalekejšie, nie sú vnímané ako priama hrozba. Kolegovia, my vám túto štúdiu dáme k dispozícii v elektronickej podobe, pretože je zverejňovaná iba teraz a budete teda mať možnosť ju bližšie preštudovať. Ďakujeme veľmi pekne teda a pokračujte ďalej vo vašej práci. Sme zvedaví na jej výsledky. Teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu. E, pán e, Dirk Šubel. E, Už sme hovorili o, o, o tak chceli by sme diskutovať spolu situácii v Azerbajdžane. Máme nášho kolegu medzi nami? Áno, príjemné popoludne. A mám e, prísť dopredu? Alebo nie? Nie, nie, pre mňa je to e, v poriadku tu. Takže príjemné popoludnie, vážené poslankyne, poslanci. Som veľmi rád, že môžem hovoriť o téme, ktorá nebola e, vždy jednoduchou počas posledných dvoch rokov. Ide o vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom. Posledné dva roky boli extrémne zložité v našich vzájomných e, vzťahoch, ako všetci, ktorí naše vzťahy e, lepšie poznajú, môžu potvrdiť e, bezprecedentné potlačenie občianskej spoločnosti viedlo k, v, k otvorenej kritike zo strany EÚ EU, Európskeho parlamentu. Azerbajdžan prerušil stretnutia v všetky stretnutia v rámci e, partnerstva, e, o, e, tá dohody o partnerstve a asociácii, aj ďalšie iné kontakty boli prerušené a ako viete lepšie než my, Azerbajdžan sa e, stiahol aj z Euronestu a jeho stretnutí. E, toto zložité obdobie našich bilaterálnych e, vzťahov my ako SVČ a Európska komisia e, Mm, sme sa e, snažili počas tohto obdobia mm, ponechať otvorené aspoň pre komunikačné e, kanály. Osobitný zastupca e, pre ľudské práva, pán Lambrinitis, bol v Baku Prednedávno stretol sa s eh, bojovníkmi za ľudské eh, práva, ktorí boli v tom čase vo väzení. Komisár Hahn išiel v Baku minulého roka eh, do Azerbajdžanu a pán Tusk tam bol v júli. Všetky tieto návštevy zaoberali situáciou ľudských práv na vyššej úrovni s azerbajdžanským prezidentom. V posledných mesiacoch vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom e, sa začali chýbať trošku pozitívnejším smerom. To e, potvrdila aj návšteva pani Mogherini v Baku 29. februára 1. marca. Nasledovali aj e, určité oslobodenia aktivistov za ľudské práva, aj povolenie pre nich cestovať. Jurusleva Arif, aj Intigam Aliev patria do e, tejto kategórie. A teraz našim bilaterálnym vzťahom po uh, samite v Ríge Azerbajdžan odovzdal EÚ návrh uh, dohody pre strategické partnerstvo. To je v podstate návrh pre nové, uh, novú právne záväznú dohodu, ktorá by menila aktuálny právny základ uh, po eh, prvej misii, prieskumnej misii v Azerbajdžane, eh, ktorú viedol eh, pán Harding v decembri 2015 za komisiu, na ktorej obe strany definovali ambície vo svoje ambície v dohode. Sa teraz pracuje na novom mandáte, ktorý bude čoskoro skoro predstavení ráde, aby sa mohli začať rokovania. Nová dohoda bude ambiciozná v e, svojom cieli. Budeme sa tam e, zarobiať e, silnými formuláciami v oblasti ľudských práv, ochrany demokracie a právneho štátu. And Čiže na strane EÚ ako aj Azerbajdžanu budú tieto otázky zapracované, ako aj oblasti spolupráce a spoločného záujmu. Čiže bude to taká skúška, taký test e, revízie našej susedskej politiky, lebo sa bude zameriavať na princíp diferenciácie a umožní namieru šité prístupy bez upúšťania od našich hodnot a princípov, ktoré samozrejme budú súčasťou toto všetko vysoká predstaviteľka v Baku posunula. Azerbajdžanskou stranou Aliev, Mamadijavov, zahraničných zahraničných vecí, ako aj eh, občianská spoločnosť s tým, že kými sa eh, stretla a eh, došlo teda vlastne k tvorbe dôvery, viacero pozitívnych krokov. Odvtedy podnikla aj azerbajdžanská strana. Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy Azerbajdžan napríklad obnovil formát e, dohody o partnerstve a spolupráci, e, podvýbory o obchode, energii, e, slobode, spravodlivosti, bezpečnosti a ľudských právach začnú. To isté aj kontakty ľudia s ľuďmi. Toto všetko sa začne v oktobri v Baku. Azerbajžan sa zúčastňuje všetkých štruktúr multilaterálneho postupu východného partnerstva. V Baku Taktiež sa konal panel e, v júni o administratívnej reforme a tak ďalej. Čiže zapojenie a nová právne záväzná obicezná dohoda potrebujú e, a budú novou právnou, e, právnym základom, teda nahradia dohodu o partnerstve a spolupráci. Rozšírime spoluprácu na nové oblasti, ako napríklad civilné letectvo, digitálna ekonomika alebo rozšírenie našej spolupráci v oblasti dopravných prepojení. Samozrejme, chceme aj obnovenie spolupráce s Európskym parlamentom, to by som rád spomenul, po výjazde pani Hautala a pána Dolicu v Baku a tiež prebiehajúce diskusie o obnovení spolu, e, výboru pre parlamentnú spoluprácu. Toto e, sú všetko pozitívne e, pokroky, vymanenie sa z tej slepej uličky, ktoré sa nachádzali. Azerbajdžan bude uplatňovať protokol o jeho účasti na programoch EÚ a agentúrách. Myslím si, že sú tu dobré správy o tom, že to bolo schválené, ak ma teda dobre informovali, že to schválil dnes AFET, čo teda veľmi vítame a blahoželám AFETu k tomuto kroku. K ľudským právam stručne. Amnestia 17. marca zo strany prezidenta zahrňala všetkých, e, ktorí boli vnímaní ako politickí väzni, teda e, niektorí z nich sú e, aktivisti ľudské práva, mm, rečník spomína aj zo pár mien. Intigam Aliev napríklad bol 8. marca, mal dokonca možnosť vycestovať do Štrasburgu, takže zase eh, pozitívny eh, vývoj. A taktiež Junusovci eh, mohli vycestovať a nechať sa ošetriť. Na toto sme tlačili SVČ, ako aj váš parlament a delegácia priamo v Baku. A ešte posledný pozitívny prvok, to je podmienené prepustenie Kárie Izmaliovej, um, ehm, novinárky, na čo sme tiež tvrdo pracovali. Niektorí aktivisti, cestovia občianskej spoločnosti majú teda eh, možnosť otvoriť si bankové účty, alebo tak účty boli rozmrazené a majú možnosť aj eh, vycestovať do zahraničia. Eh, samozrejme, že neboli prepustení ešte úplne všetci, či naďalej musíme na tomto pracovať. Takže prečo Takéto zblíženie súvisia samozrejme s domácou situáciou a možno aj s hospodárskou situáciou, teda s poklesom cien ropy dramatickým, čo samozrejme má na ekonomiku Azerbajdžanu, kde ropa zhrá dôležitú úlohu, podstatný význam. Devaluácie dve azerbajdžanského manatu v roku 2015, inflácia narastla a nezamestnanosť rovnako. zrušenie sankcií Iránu otvorili pre túto krajinu nové príležitosti. Je to priamy sused Iránu a tiež zvýšené napätie medzi Tureckom a Rúskom, čo tiež svojím spôsobom z multivektorovej politiky Azerbajdžanu urobilo väčšiu výzvu. No, čo ešte to boli tie pozitívne aspekty, takže aké výzvy tam ešte stále máme. Občianská spoločnosť a bojom za ľudské práva, ich pozícia je stále slabá, niektorí aktivisti stále sú vo vezení. Pomnul by som Ilgara Mamadova, ktorý má rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo svoj prospech 8. júna Rada Európy, teda Rada ministra rozhodla, že jeho uväznenie bude súčasťou programu výboru s cieľom vyvíjať nátlak na Azerbajdžan, aby ho prepustil. Myslím si, že sekretár Jagland uplatní 52. Je to poprvýkrát, čo generálny tajomník v eh, takúto, túto možnosť e, využije. Reštriktívna legislatíva, pokiaľ ide o granty od zahraničných darcov, to v Azerbajdžane platí. E, naozaj sú to komplikované postupy, ktoré znemožňujú zahraničným darcom poskytovať takéto granty. E, toto je vec, ktorú nastolujeme aj na najvyššej úrovni. Vysoká predstaviteľka spomenula, keď bolo v februári a v marci v Baku. SOVČová komisia zabezpečí, aby nová dohoda obsahovala pozitívne podmienky v tejto oblasti, ale samozrejme, že dovtedy musíme z nejaké ad hoc riešenie. My v centrále, ako aj naša misia v Baku, spolupracujeme na tomto s azerbajdžanskými orgánmi. Horný Karabach, veľmi aktuálna téma boji v apríli na tej kontaktnej línii um, ukázali, že uh, takéto latentné konflikty uh, môžu vzplanúť. Uh, sa sú spojene udržateľné, podporujeme prácu uh, Minskej skupiny, spustenie rokovaní o komplexnom urovnaní konfliktu uh, bez mm, uh, nejakých uh, pevných uh, podmienok popred stanovených. E, Helga Schmidt za SVČ sa stretla e, s spolupredsedami Minskej skupiny v Bruseli 31. mája. EU vyzýva k dodržiavaniu e, primeria a máme tam aj pána Zalbu, osobitného predstaviteľa a tiež e, sa snažíme e, medzi konfliktnými stranami nejakým spôsobom e, sprostredkovať. Koordinujeme sa s Minskou skupinou a spolupredsedami, aby sa budúca mierová dohoda mohla implementovať, aby sme to podporovali aj našou pomocou. Taktiež mirotvorné aktivity a kontakty medziludské podporujeme napríklad Európskym partnerstvom pre mierové riešenie náhorno karabašské vojenského konfliktu. A toto sú aktivity, e, ktoré e, samozrejme nadobúdajú na význame mm, alebo teda mm, ešte budú mať väčší význam, e, ak sa situácia pozitívne vyvinie. Takže e, napätie vo vzájomných vzťahoch postupne e, ustupuje. E, sú tu teda slubné vývojové trendy. Dúfame, že sa bude naďalej zlepšovať ľudskoprávna situácia v krajine, že budú prepustení ešte aj ďalší väzni, teda časť z nich už prepustená bola. Vieme, že výzvy sú stále podstatné, ale myslím, že sa situácia je takou príležitosťou pre vzťahy EU-Azerbajdžan a mali by sme sa ju snažiť e, využiť. Nová dohoda bude príležitosťou e, znovu spustiť dialog s Azerbajdžanom, e, zároveň poskytne aj príležitosť hovoriť o hodnotách a našich obavách v súvislosti s ľudskými právami. Je to naozaj citlivý moment v bilaterálnych vzťahov, naša diplomácia sa snaží naše hodnoty v Azerbajdžane lepšie presadzovať, preto je dôležité, aby sme konali koherentne a hovorili naozaj jedným hlasom. Preto je dôležité, aby sme naše odkazy a signály koordinovali. Na rôznych úrovniach prebiehajú kontakty, týka sa to aj základných práv a slobod. Musíme zlepšiť vzájomnú dôveru. Um, a musíme sa snažiť našu spoluprácu postupne rozširovať pozitívny signál o projektoch spoločnom záujme, ako napríklad podpora protokolu o účasti Azerbajdžanu na európskych programoch a e, agentúrach. Toto dnes schválil AFED, je to technická dohoda na prospech aj EÚ, takže to veľmi vítame. A dúfame, že celá dohoda bude Európskym parlamentom schválená, kým výbor pre parlamentnú spoluprácu v septembri do Baku nevycestuje. Tu by som to uzavrel a samozrejme rád odpoviem na akékoľvek otázky z vašej strany. Ďakujem pekne. A my vám pekne ďakujeme. Po tejto nás detálnej prezentácii sa obraciam na pani Nikolaj, ktorá je spravodajkyňou. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som teda poďakovala všetkým kolegom za dnešné hlasovanie. Myslím si, že toto je jedno najdôležitejších hlasovaní, aby sme mohli vytvoriť nové vzťahy s Azerbajdžanom. Pre mňa ten hlavný problém spočíva v tom, kto potrebuje Azerbajdžan. Odpovedie, my potrebujeme ich a oni potrebujú nás. Je to naozaj zaujímavé oboch strán nájsť cestu, ako tú situáciu vyriešiť, lebo keď sa pozrieme, obzrieme dva roky späť, tak je tu taký latentný konflikt ako keby medzi nami a Azerbajdžanom, ale myslím, že vynika hľadať nemusíme. Vina je na oboch stranách. Azerbajdžan a celý Kaukaz je dôležitý pre zahraničnú politiku EÚ a preto sa naozaj teším, že teraz spúšťame proces obnovy dôvery medzi nami a Azerbajdžanom. Pred dvomi týždňami som v Baku bola ako stála spravodajkyňa tejto inštitúcie a hovorila som aj za Lievom s prezidentom a naozaj tá motivácia a rozhodnosť, tu som zdôraznila, že chceme obnoviť e, dôveru a vzájomné vzťahy strategické partnerstvo bude dobrým nástrojom na tieto účely. A súčasný vývoj podľa mňa vrátane ľudskoprávnej situácie je pozitívny a dá sa o ňom diskutovať. Pre mňa hospodárska situácia dôležitá nie je. Lebo to podľa mňa nie je motivácia súčasnej azerbajdžanskej pozície. Azerbajdžan je krajina, ktorá má európske hodnoty, čiže nie ekonomické otázky, ale hodnotové otázky. O tom je potom diskutovať. A ja som tam videla veľké odhodlanie zo strany niektorých politikov, bežných ľudí, občianskej spoločnosti. Oni sú za Európsku úniu, spoluprácu s ňou. A toto je podľa mňa to najdôležitejšie. Prítomnosť vysokej predstaviteľky Mogherini sa stretla s veľkou podporou azerbajdžanskej strany Čiže naozaj sa musíme snažiť vytvoriť tento most medzi nami a Azerbajdžanom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán McAllister, ktorý je tieňový spravodajca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Zhodneme sa na tom, že dialog by mal byť v jadre našich vzťahov EU-Azerbajdžan. Zdôrazníme aj to, že spolupráca by mala vychádzať z európskych hodnôt ako právny štát, demokracia a ľudské práva. Rád by som zdôraznil štyri body. Poprvé, už sme to tu počuli, ja by som bol rád, keby sa Azerbajdžan rozhodol prepustiť politických väzňov, od 19. apríla teda sa to čiastočne podarilo, mohli opustiť krajinu, čiže toto je signál toho, že táto krajina sa snaží ako člen eh, OBS, e, Rady Európy a OSN svoje záväzky dodržiavať, ale prosím, nezabúdajme na eh, tých, ktorí ešte stále vo eh, väzení sú a tiež občianská spoločnosť a právny štát teda musíme tlačiť na to, aby e, naozaj to fungovalo ako má. Druhá vec, energetika, z oblasti energetiky, aby sme zvýšili našu nezávislosť od dodávok plynu. Po tretie, tzv. štvordňová vojna apríli tohto roka ukázala, že e, status quo v Náhornom Karabachu je mimoriadne zložité a iba diplomatické riešenie môže priniesť trvalý mier do regiónu. Preto by EÚ obozretne mala azerbajdžanskej aj e, arménskej strane pomáhať a teda podporovať Mínsku skupinu, ale madridské princípy, ako napríklad nevyužívanie sily, na integrita a právo na seba určenie, to je potrebné rešpektovať. A po štvrté, o čom tu dnes hovoríme? Hovoríme tu o potrebe aktualizovať naše vzťahy s Azerbajdžanom. Súčasná dohoda o partnerstve a spolupráci z 99. je stále právnym rámcom v našich bilaterálnych vzťahoch a je zjavné, že toto je zastaralá dohoda. V tomto kontexte vítam, že sa otvára čoraz viac kanálov komunikácie aj teraz. Chcem sa poďakovať predsedom Euronestu, pani Haltala, a pánovi Dulicovi z Gruzínska, ktorí do Baku tomto roku vycestovali, aby parlamentná spolupráca mohla byť obnovená a aby sa Azerbajdžan mohol do Euronestu vrátil. A tiež vítam 13. výbor pre spoluprácu EP a Azerbajdžanu. V Baku sa teda znova uh, po troch rokoch e, úmlku e, bude konať. Ďakujem pekne a teraz je spravodajca za skupinu SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval aj za vynikajúce vyjadrenia komisie a kolegov, pokiaľ ide o situáciu v Azerbajdžane. Nejde nám len o vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom. Boli tu veľké problémy v posledných dvoch či troch rokoch. Ja si myslím, že na tomto mieste ešte zvorazniť, že toto nie je vina čisto Azerbajdžanu. Áno, je tu obrovská kritika zo strany Európskeho parlamentu aj zo strany nášho výboru, pretože niekoľko mesiacov ten program, o ktorom sme nezhlasovali, bol zablokovaný. Reakcia vlády bola neprimeraná, áno, a je tu skutočný záujem. Toto vnímame ako pozitívum, teda je tu určitý záujem obnoviť eh, vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom a toto samozrejme ide ruka v ruke s pokrokmi, pokiaľ ľudské práva, prepustenie politických väzňov a tak ďalej. Ale situácia mm, ešte na mile vzdialená od čisto pozitívnej. Stále je tam veľa politických väzňov, právny štát, sloboda prejavu, e, sloboda médií, to všetko zatiaľ nemáme. Čiže je potrebné naďalej v našich vzťahoch, alebo naše vzťahy využiť na e, dialog e, aj o týchto problémoch. Tak ako sa to dialo už aj v minulosti. Obe strany samozrejme majú svoje strategické záujmy. Na oboch stranách to tak teda je. A my v EÚ musíme využiť náš plný potenciál a vplývať v najväčšej možnej miere Čiže Európa naozaj v Azerbajžane musí mať ambíciu vplývať a musí tam teda aj reálne vplývať. Ide o stabilitu v regióne, konflikt s Arménskom, ale aj medzikultúrny, medzináboženský dialog a strategické záujmy v oblasti energie. To všetko je veľmi dôležité. Takže áno, je potrebná spolupráca my ako globálny aktér, ale musíme vplývať a Azerbajdžan. Tento konkrétny príklad e, poukazuje na to, že Európsky parlament tiež prispel, niektoré skupiny, je menej, tým, že blokovali ten program, vyjadrili svoj pozdiu v parlamente, že takto sme vlastne mohli vplývať na vývoj situácie v krajine. Problémy ešte neskončili, ale myslíme si, že dialog a spolupráca ich nasmerovali správne a je to aj uvedené v tomto výklade, že ide tu aj o veľké hospodárske problémy, cena surovín je e, klesla a to má aj dopad na hospodárstvo. Teraz pán Weigel. Ďakujem. Som veľmi rád, že dnes hovoríme o Azerbajdžane. Je to veľmi dôležitá krajina, ktorá je na kryžovatke rôznych záujmov a myslím si, že strategický význam Azerbajdžanu bude v budúcnosti ešte väčší. Azerbajdžan potrebujeme aj ako partnera, ktorý nám pomôže pochopiť, čo sa deje v širšom regióne a ako máme reagovať, aby sme e, zabránili tomu, že sa veci vymknú spod kontroly. Som veľmi rád, že sme dospeli do konstruktívneho dialogu s Azerbajdžanom. Nemal som dobrý pocit pri tej, povedzme, tvrdosti v našich vzťahoch. Pod tvrdosťou sa s tvrdosťou nedosiahneme veľké zmeny v postoji e, našich partnerských krajín. Len dialog a tolerantný dialog nám umožní dosiahnuť ten bod, kde sme teraz. Chcem vyjadriť svoju podporu komisii aj vám všetkým, ktorých nespravodajca spomenul, ktorí boli zapojení do obnovy dialogu medzi Azerbajdžanom a EÚ. Je to prozápadná, prodemokratická krajina a ja si myslím, že bolo viacero situácií, kde sme nezaobchádzali s, Azerbajdžanom podľa rovnakých kritérií, ktoré uplatňujeme pri iných problematických krajinách krajinách, kde sú problémy s ľudskými právami, uznávaním občianskej spoločnosti, so slobodou médií. My sme na Azerbajdžan kradli, kladli prísnejšie kritéria a možno, že aj Azerbajdžan tomu do, prispel svojim záujmom ukázať svoju silu, sponzorovali rôzne veľké udalosti, ktoré poškodili ich imidžu a nepomohli im. Chcel by som povedať, že je mimoriadne dôležité, aby EÚ mala proaktívnu úlohu v Minskej skupine aj pri probléme Náhorného Karabachu. Problém Náhorného Kalabachu je asymetrický problém. Máme tu krajinu, ktorej územie je okupované, stále je okupované a máme krajinu, ktorá je okupantom. A z nejakého dôvodu s troškou imaginácie vieme, že okupujúcim štátom je uprednostňovaný podľa nás a je to jeden z tých problémov, ktorý E, robí tento konflikt ešte horší. Nepremeškam šancu pripomenúť, že Francúzsko má teraz miesto EÚ v Minskej skupine a myslím si, že EÚ by sa mala zapájať do toho, aby získala toto sedadlo, túto stoličku, pretože to stolička, čo patrí Európskej únii a mala by sa Únia uňať svojej role. Vidím, že predseda je nervózny, takže tu skončím. Ďakujem veľmi pekne. Na schvál, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Lochpy. Ďakujem a ďakujem aj IAS za úspechy pri zlepšení situácie niektorých politických väzňov. Aj to je veľmi pozoruhodné. E Pomohli ste nielen známym ľuďom, ale aj menej známym aktivistom. Takže ja dúfam a želám si, že v tom budete pokračovať. Jeden prípad, je to prípad Mahmatovej, ktorá vyhrala e, súd voči Azerbajdžanu na Európskom súde pre ľudské práva, preto musí byť prepustená. A povedali ste, že Rada Európy bude stále hovoriť o prepustení, keď sa o tom hovorí. Takže mám teraz otázku na IAS. Ako intenzívne pracujete na tomto prípade? A ak dovolíte, bolo by vhodné využiť nadchádzajúce športové podujatie Formula 1, e- Európska Grand Prix 17. až 18. júna, aby ste tlačili na jej prepustenie ešte pred touto akciou. IAS v tom nebude potom samé. Ľudskoprávne organizácie to tiež žiadajú. Po druhé ste povedali, hovorili ste o novom zákone pre mimovládne organizácie a ich financovanie, že je to veľmi ťažké, ako môžu získavať prostriedky od medzinárodných darcov takže neviem presne, o koľko peniaz ide, ale aj EÚ a delegácia má viacej, viacero miliónov, ktoré nemohli použiť v občianských spoločnostiach a tera, vládkach a teraz hovoríte o tom, čo s tým spraviť. Možno by ste to mohli lepšie vysvetliť, objasniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Gomeš, nech sa páči. A ja si myslím, že došlo k výraznému pokroku, ktorý musíme privítať a vítam ho. Vítam, vítam úlohu pani Murinili, pana Lambradisina, Lambradisina v, tej, v rámci Európskej vonkajšej služby pri eh, vzťahoch s eh, Azerbajdžanom. To je dôležité. Pomohlo sa mnohým, ale ako zástupca komisie povedal, ešte mnohí potrebujú našu pomoc. A my sa nesmieme zastaviť v našej snahe dostať ich z väzenia. Je ich tam ešte mnoho. Preto po mnohom váhaní som hlasovala za správu, lebo to naozaj potrebujeme a mohlo by nás to viesť k tomu, že budeme môcť komunikovať inak Nesmieme však zabudnúť na prepustenie týchto ľudí, ktorí sú vo vezení, ale ešte viac, tam nejde len o ich prepustenie, tam ide o zabezpečenie toho, že občianská spoločnosť v Azerbajdžane môže hrať tú úlohu, ktorú má. A aby sme mohli žiadať zodpovednosť a že tá tam bude. A preto mám otázku na zástupcu komisie ako vidí komisia svoju úlohu pri zabezpečení toho, že občianská spoločnosť dokáže bojovať proti korupcii, bojovať za transparentnosť a zodpovednosť tu nejde len o to, aby sa odstranili prekážky pre zahraničných donorov, alebo o prepustenie tých odvážnych ľudí, ktorí sú uväznení, ktorí sú tam preto, že kritizovali alebo žiadali zodpovednosť. Je to dlhodobá práca a ja nesúhlasím s, tou, s tým názorom, že EÚ je vinná. To, čo si myslí náš kolega Nikolaj, ja s tým nesúhlasím a ja sa naozaj nebojím kritizovať EÚ, keď ju treba kritizovať, ale tu nie. Pretože nie EÚ je zodpovedná za to, že títo ľudia sú uväznení. A taktiež nezdielam názor Iva Vajkla, že by že je to preto, že sme boli tvrdí. Nie, my sme neboli tvrdí, my sme boli zásadní. To treba robiť, preto máme EÚ. EU aby sme boli bezásadoví na to, máme členské štáty a mnohých poslancov a mnohých európskych poslancov. A preto sme konali, si myslím, tak ako sme mali a žiadali naozaj to, čo treba žiadať. A samozrejme, že situácia sa zmenila. A výsledky sa dostavili, ale nestačia. A som ochotná sa skúsiť použiť iné cesty, aby sme dosiahli zmeny, ale nie som ochotná ustúpiť tlaku. Musíme naďalej žiadať od e, azerbajdžanskej vlády, aby takáto bohatá krajina e, zabezpečila, že jej zdroje sa používajú na osoch všetkých a nielen pre niektorú kliku. bez zodpovednosti, bez skladania účtov. Ďakujem. Teraz pán Kučuk. Ďakujem. Ako sa už povedalo, Azerbajdžan je dôležitá krajina ekonomicky, diplomaticky, energetická bezpečnosť, spominuli ste digitálnu ekonomiku a podobne krajina začala úspešne implementovať energetické a tranzitné projekty so susednými krajinami, ako je Gruzinsko a Turecko. Ale, ale sú tu ešte jadrové hrozby, mecamor a pašovanie obohateného uránu predstavuje aktuálne hrozby, je to stále častejšie a Azerbajdžan zvyšuje svoju úlohu ako energetický a tranzitný koridor. Pýtam sa, ako EÚ spolupracuje s Azerbajdžanom a ďalšími regionálnymi krajinami pri riešení týchto hrozieb a zabezpečovaní bezpečnosti. Ďakujem teraz pán Panceri. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že eh, to považujem za trošku zvláštne, že, hlasujeme o, že sa rozprávame o Azerbajdžane po tom, čo sme hlasovali. Mali sme diskutovať predtým. To sa mi zdá byť naozaj veľmi, veľmi diskutabilný postup. Nechcem tu ale narušiť klímu spolupráce s touto krajinou, pretože chápem politický realizmus. Je súčasťou našich krokov. Nie som slepý, vidím novinky, ku ktorým dochádza, ale ešte stále nedôverujem eh, vládnej triede v tejto krajine, ktorá už eh, v minulosti dokázala, že je eh, schopná veľkých zvratov. Sú disponibilní, lebo ich zaujíma určitá klíma. Potom využijú iné prostriedky aby eh, vlastne všetko otočili naopak. Takže nemôžeme vystavovať žiadne blankošeky a chcel by som sa vyhnúť, aby sme pri všetkej e- eufórii zabúdali na všetky problémy, ktoré táto krajina má, ktorým sa musí venovať v oblasti ľudských práv, prepustenia tých, ktorí sú ešte vo vezení a obzvlášť e, e, v oblasti možnosti tých, ktorí pracujú v oblasti ľudských práv, vykonávať svoju činnosť. Treb, veľká cena eh, Európy eh, sa bude konať eh, v Baku, Formula 1. V tejto súvislosti by som chcel apelovať na nás, aby sme boli maximálne opatrní a žiadam od komisie, a teda pýtam sa komisie, či na program dňa sa dostanú aj podmienky, ktoré sú potrebné e, na e, vytvorenie našich vzťahov aj z politického pohľadu, aj obchodného. Práve preto, aby sme sa vyhli e, tomu, že to otvorenie, ktoré, ktorému tu došlo, aby nám nezabránilo vidieť problémy, ktoré tu pretrvávajú. Ďakujem, pani Fotiga. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať za komplexný briefing a gratulujem pani Nikolaj k jej správe a k výsledku nášho hlasovania dnes v Afete. Myslím si, že určite potrebujeme Azerbajdžan, lebo tá, a táto krajina potrebuje nás. Aj z bezpečnostného hľadiska je to jedna z nie tých mnohých krajín, kde je prevažné obyvateľstvo moslimského vierovýznania. A pritom štát je sekulárnym štátom, takže naša kritika musí byť pozitívneho druhu a je to veľmi dôležité. A teraz sa musíme zamyslieť nad harmonogramom našich činností. Nie len dialog, samozrejme, musíme pamätať na ľudské práva, ale predsa si myslím, že existuje mnoho praktických otázok, ktoré musíme tiež riešiť. Nejde len o oblasť energetickej bezpečnosti, to je samozrejme veľmi dôležité pre regionálnu spoluprácu, ale myslím si, že aj otázky vnútra a dôležitá úloha tejto krajiny na Kaukaze zohráva svoju úlohu najmä pri e, kontrole toku dobrovoľníkov do síl ISISu. Aj na to treba pamätať. Máme viacero bodov v sede tento rok o tejto otázke a ja si myslím, že treba e, s týmto ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Ako vidíte, naši kolegovia majú viacero otázok, takže chcem poprosiť ešte pána Švajbela, aby sa pokusil na ne reagovať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za tieto mnohé komentáre a tento rozmanitý obraz vášho posúdenia. Ďakujem aj pani Lockbiller za pozitívne hodnotenie našich snách. A toto skutočne podľa nás prispelo k zlepšeniu situácie vzhľadom na to, že došlo k prepusteniu viacerých aktivistov občianskej spoločnosti a opozície. Našim úmyslom je samozrejme v tomto pokračovať. My dúfame, že sa nám podarí oslobodiť, vyslobodiť viacerých aktivistov, ktorí ešte zatiaľ neboli prepustení azerbajdžanskými orgánmi Budeme o tom hovoriť pri každej príležitosti, pri stretnutiach na vysokej úrovni, na strednej úrovni a my dúfame, že to bude úspešné a že dosiahneme pre, skore prepustenie týchto osôb. Ja osobne som nie presvedčený, či by sme mali využiť formulu Grand Prix, pretože prezident má malý vplyv na túto automobilovú súťaž ja myslím, že nepotrebujeme osobitnú príležitosť na to, aby sme upozorňovali na tieto problémy. Robíme tak totiž pri každej príležitosti. Napríklad vždy, keď začíname rokovania, pokiaľ ide o nové zákony k financovaniu mimovládiek, poukázali sme na to počas návštevy Maji Harting, riaditeľka Meredith Degenia sa tomu tiež venovala so svojím proťažkom na rokovaniach a budeme ďalej na to poukazovať, pretože to naozaj zabránilo nám finančne podporovať niekoľko mimovládnych organizácií a podľa našich informácií išlo až o 3 milióny eur, ktoré sme nemohli doteraz zaplatiť za projekty nasmer, smerujúce k občianskej spoločnosti E, práve na základe tejto e, legislatívy. A my dúfame, že e, Azerbajdžan príjme legislatívu, ktorá túto situáciu napraví. A pomoc ostatných donorov bude oveľa ľahšia. Pokiaľ ide o to, ako chceme zabezpečiť, že občianská spoločnosť môže naďalej bojovať proti korupcii, presadzovať právny štát a podobne, tak samozrejme, keď bude nová dohoda, tam to bude, tá nová dohoda bude obsahovať všetky tieto veci, ktoré sa týkajú právneho štátu a vytvorenie pevnej demokracie v Azerbajdžane. Môžem tiež povedať, že úzko spolupracujeme s azerbajdžanskými partnermi vo východnom partnerstve. Máme aj finančnú podporu rôznych oblastí ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Jednou z, pria, z priorít našej spolupráce je aj reforma súdnictva. To je veľmi dôležitá téma, na ktorej pracujeme spolu s Azerbajdžancami. Okrem toho, Azerbajdžan využil aj twinningový nástroj, čo je veľmi dobrým znakom. Mali sme 31 twinningových projektov s Azerbajdžanom od roku 2007, čo je pomerne veľa v rámci spolupráce napríklad z Baku. A my sa chystáme naďalej pokračovať s týmto. Pán Čiučuk k energetickej bezpečnosti. Myslím si, že južný plynový koridor je jednou jeden z najdôležitejších energetických projektov, ktorý robíme s treťou krajinou. Možno viete, keď bude projekt zrealizovaný, čo dúfame bude január 2020, tak 10 našej potreby plynu budeme môcť pokryť azerbajdžanským plynom. Takže máme veľký záujem o to, aby to mohlo ďalej pokračovať. Pracujeme na príprave ďalších subprojektov, práce dobre pokračujú a naši kolegovia z DG Energetika, Energia pracujú na tomto veľmi intenzívne. Vysoká predstaviteľka pani Mogherini, ako aj podpredseda Ševčovič zodpovedný za energetiku komisii, navštívili Južný koridor a jeho poradnú radu 29. februára v Baku. Boli tam a hovorili, mali veľmi aktívnu účasť, čo všetci ocenili, nielen Azerbajdžan, Myslím, že toto sú tie najdôležitejšie otázky. Politický realizmus e, spomenul e, talianský e, europoslanec. Ospravedlňujem sa, že som nezachytil váš meno. Vaše meno, áno, treba toho ešte veľa urobiť, to pripúšťame, ale e, samozrejme je tu prospekt e, vidina novej e, dohody, na tej môžeme pracovať a to by bol veľmi dôležitý prvok našej budúcej spolupráce s Azerbajdžanom a ten by sa mohol venovať e, všetkým témam e, týkajúcim sa rozvoja skutočnej demokracie a právneho štátu v Azerbajdžane. Takže takto vnímame našu budúcu úlohu. Samozrejme, budeme e, určite veľmi blízky vám a vášmu úsiliu, aby sme zosúľadovali naše posolstva e, vtedy máme najväčšie úspechy v našich vonkajších vzťahoch. E, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť v tejto diskusii. Teraz by sme e, sa pohli ďalej k ďalšiemu programu. Správa o činnosti pracovnej skupiny pre vonkajšie finančné nástroje. Slovo má pán Butikofer. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za príležitosť e, môcť e, poreferovať nášmu výrobu o práci, ktorú odvíjame v tejto pracovnej skupine, odkedy bola vytvorená s mandátom zabezpečovať demokratickú kontrolu a, a prispievať politikami pokiaľ ide o nástroje EÚ pre e, financovanie vonkajšej činnosti, EÚ. Pracovná skupina je mandáty globálny, e, e, geografickej povahy, tematicky e, zahrňa všetko a ide o kontrolu krokov, ktoré predstavujú dôležitú sumu eur 22 miliárd na 7 rokov. Pracovná skupina sa stretla minulý, krát 10, minulý rok 10 krát. A e, správa, o ktorú som sa s vami v písomnej podobe podelil, e, mi umožní nemusieť všetko čítať, e, aby sme ušetrili čas, ale chcel by som v prvom rade poďakovať nášmu personálu, personál nášho výboru za podporu, ktorú e, vlastne prejavili našej pracovnej skupine. Snažili sme sa, aj sme uspeli e, v tom, aby sme naše stretnutia Eh, organizovali tak, aby sme mohli vypracovať už správu nášmu predsedovi Elmarovi Brokovi, ktorý potom na základe takýchto správ eh, si vymenia listy s eh, pani Mogherini, komisár Micom či Hánom a pri, pri viacerých príležitostiach sme potom mali reakciu zo strany komisie, ktorá zohňadňovala otázky, ktoré nadniesla pracovná skupina. Takže nešlo e, Išlo o to, aby sme naozaj aby sme mali dopad s našou prácou. Zabili sme sa implementačnými dokumentami, prievezovými politikami a um, aj sme sa eh, z geografického pohľadu zaobrali na stratégiu EÚ pre Irak a Sýriu, boj proti Daesh, Tunisko, Parma, eh, Myanmar. Napríklad eh, zaobrali sme sa určitými dôležitými vecami, ktoré, na ktoré sme prišli A tu je, myslím, dôležité opäť sa poďakovať ľuďom z Európskej e, komisie a SVČ za ich e, e, veľmi nápomocný prístup v komunikácii s nami počas viacerých príležitostí, čo nám umožnilo naozaj viesť do hĺbky zachádzajúce diskusie. Potom jedna informácia, ktorú som vám nepostúpil písomne, ale rád by som sa s ňou podelil teraz. Mojím záverom je, že aktuálna eh, forma tejto pracovnej skupiny eh, nie je eh, uspokojujúca. Môžete si urobiť prehľad, ale experiment E, e, na ktorý sa dal tento výbor, keď e, sa rozhodol vytvoriť túto pracovnú skupinu, nebol úspešný. Predtým, spomeniete si, tu boli rôzne pracovné skupiny, každá z nich sa zaoberala jedným finančným nástrojom a táto skupina de facto vytvorila také e, kľúčové skupinky rôznych e, poslancov, troch až piatich z rôznych politických skupín, ktoré veľmi intenzívne pracovali na každom z týchto nástrojov. Táto jedna pracovná skupina e, sa má zaobrať všetkými týmito zároveň. A to teda nebola schopná vykonávať takým spôsobom, s ktorým by som ja bol spokojný a e, to súvisí s tým e, rozsahom našej e, práce, povahou pracovnej skupine, ale aj kvôli tomu, že účasť v priemere bola dosť nízka. Traja členovia pracovnej skupiny, okrem teda delegovaného predsedu samozrejme, ja som sa stretol, ja som sa zúčastnil všetkých stretnutí ale e, len traja sa, e, trom sa podarilo e, zúčastniť len polovice stretnutia, ale to nefunguje, tak to sa to nedá, musím to povedať, treba, aby výbor vzal na vedomie tento fakt. Nemyslím si, že naša práca bola bezvýznamná. Myslím, že sme naozaj mali dopad, ale nie je to efektívny spôsob práce. Ak tu chceme mať parlamentný dohľad, musíme odvádzať lepšiu prácu a o tom musí rozhodnúť e, výbor a nie samotná pracovná skupina. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, poznačili sme si e, vaše pozorovanie pani Sabine Lusing a pani Loch Bieler, ktoré sú tiež členkami tejto pracovnej skupiny. Takže pani Lusing. Ďakujem pekne. Môžem sa pripojiť k mnohému, čo pán Kofer už povedal. Na začiatok by som eh, chcela aj jemu, pánu Bytikoferovi, eh, poďakovať, ale aj eh, personálu sekretariátu za ich prácu a obzvlášť prípravu tejto pracovnej skupiny. Ako sme videli, obzvlášť teda z dokumentu, ktorý nám postupil pán Butikofer, Veľmi e, komplexné sú tie situácie, ktorými sa zaoberala e, pracovná e, skupina. A to je nástroj na preskúmavanie. Rovnako ako pán Bütikofer, aj ja som e, pracovala e, svojho času e, na preskúmovaní práce na pre stabilitu. Viem ako, to, viem, ako bolo možné pracovať v tomto diferencovanom kontexte. Nuž, podarilo sa to vďaka práce, práci sekretariátu a pána Grigoferovi niektoré procesy stransparentniť, ale kvôli tejto komplexnosti musím povedať, táto organizačná forma nie je naozaj optimálna, ani keby e, všetci e, poslanci, všetci piati, ak som správne informovaná, e, sa zúčastňovali všetkých zasadnutí, ani vtedy by to nebolo postačujúce a boli by to ešte stále veľké oblasti, ktoré by mali pokrývať títo poslanci sme toho názoru a ehm, aj ehm, počas e, rokovaní e, v súvislosti s nástrojom e, pre stabilitu sme komunikovali, že si želáme naozaj obsiahlu kontrolu týchto finančných nástrojov zo strany EP a možnosť spolurozhodovania a konzultácií že to je naša demokratická e, úloha. E, podobne ako v prípade e, rozpočtového konania. Som si vedomá, že je to spojené s určitými nákladmi a určitou kapacitou, avšak keďže situácia je taká, aká je, aj vysoká miera Eh, financovanie týchto eh, nástrojov a eh, tie oblasti financovania sú veľmi komplikované. Nemáme tu rozdielne kompetencie medzi EAD a komisiou. Pritom však musím povedať, že my sme teda za vyriešenie tejto situácie. Preto by sme boli za hĺbší prístup eh, kontroly Európskeho parlamentu v tejto oblasti a ten momentálne nie je daný. Ďakujem pekne, pani Lochbiller. Iba veľmi stručne, už nemám totiž eh, k tomu, čo povedal pán Petikofer, eh, čo veľa dodať. Dostal som mať pracovať v tejto skupine a obzvať sme sa mali susediť na nástroj pre demokraciu a ľudské práva. A tiež, keď porovnám E, čas a intenzitu e, účasti poslancov v tejto oblasti s tým, čo e, sme robili v poslednej, poslednom volebnom období, keď sme pracovali na tomto nástroji, musím povedať, že mám tu jasnú preferenciu, ak by malo dôjsť nejakým zmenám, aby sme sa vrátili k pôvodnému formátu pretože eh, toto si vyžaduje naozaj eh, podrobný monitoring, diskusie, eh, zaoberanie sa detailami. A pritom táto pracovná skupina pracuje so všetkými finančnými nástrojmi a hm, teda nemôže takéto niečo zabezpečiť. Takže neviem, či pán predseda alebo rozšírené predsedníctvo by sa mohli zaoberať týmito nášmi návrhmi na zmenu pracovná skupina pre e, OSN sa v tomto volebnom e, období napríklad stretla iba raz. A je veľmi dôležité e, rozhodnúť, kto je tam predsedom, zvolať zasadnutia, pretože je tam naozaj veľa tém, ku ktorým by sme potrebovali viesť diskusie. Výsledky by e, sa e, potom pretavili aj do uznesení e, Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o naše vzťahy voči OSN. Ďakujem vám pekne, kolegovia. Poznačili sme si vaše poznámky, odkomunikujeme ich a v budúcnosti budeme o tom pravdepodobne diskutovať na rozšírenom predsedníctve a určite aj potom na výbore. Teraz by sme prešli Môžeme prejsť k poslednému bodu na našom programe. Tým je zoznam tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekročovaní vonkajších hraníc a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Ide o e, Kosovo. Náš eh, pán eh, Töker zastúpi kolegyňu pani Lunáček. Prepačte, bude to pán Šoltes. Opravuje sa pán predseda a ten eh, dorazí o chvíľočku. Zatiaľ vám vás chcem poinformovať, že do 7. nebudú žiadne zápasy. Thank you.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 Máme tu e, kolegov, ktorí sa e, prihlásili o slovo. Takže zatiaľ pán Adakson má slovo. Thank you, chair. Uh, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že vo Švedsku, odkiaľ pochádzam, treba e, poskytovať stále e, príklady pridanej e, hodnoty, aby sme presviečali Švedov o výhodách existencie v EÚ. Niečo abstraktné nepostačuje. Potrebujeme naozaj niečo, k čomu si ľudia môžu vytvoriť vzťah, čo je prepojené s ich každodenným životom. Spomínam to, pretože je to, myslím, dôležité, pokiaľ ide o občanov Kosova, pretože všetky, e, všetci e, susedia na Balkáne majú príležitosť cestovať e, bez potreby výjsť do EÚ. Keď komisia zhodnotí, že požiadavky cestovnej mapy pre vízovú liberalizáciu boli splnené, pre Kosovčanov by liberalizácia eh, bola dôkazom, že EÚ to myslí vážne s európskou budúcnosťou Kosova. Spoločne eh, s konkrétnym eh, úsilím stabilizačnej asociačnej dohody spoločne s pracovnými príležitostiami by to posilnilo reformne orientované síly v Kosove, ktoré doteraz museli obhajovať e, prísne opatrenia výmenou za veľmi e, e, vágne pozitíva v budúcnosti. EPP samozrejme si je vedome monitorovacieho mechanizmu po liberalizácii vizového styku a všetko, čo sa v tejto súvislosti spomína v texte komisie, nelegálna e, migrácia e, musí sa aj účinne e, brániť. A treba, aby Kosovo podpísalo aj dohodu o hraniciach s Čiernou horou, bojovalo proti organizovanému zločinu a korupcii pán predseda EPP opakovane Ehm, povedalo, že sa budeme opierať o hodnotenie e, komisie v tejto oblasti a ehm, potom to teda radi podporíme návrh e, pre bezvizový e, styk pre občanov Kosova. Ďakujem pekne. Dorazil pán Šoltes, takže ja by som týmto udelil slovo. Uh. Ďakujem. Naozaj stručne prvom rade musím hneď v úvode povedať, že Ulrike dnes bohužiaľ nemohla prísť, keďže jej matke operovali srdce. Takže vystúpim v jej mene. Čiže pokiaľ ide o Kosovo a bezvizový styk, áno, vítame dlho očakávané rozhodnutie vydať odporúčanie na bezvízový styk pre občanov Kosova a uvedomujeme si veľký význam tejto výzvy liberalizácie pre občanov Kosova a boli by sme radi, keby sa postup završil čo najrychlejšie a keby um, novelizované nariadenie vstúpilo do platnosti čo najskôr a dovodla účinnosť, tak aby mohli občania z toho čo najskôr profitovať. Je to naozaj e, cesta na podporu kontaktov medzi ľuďmi v časoch, kedy podpora EÚ nie je až taká vysoká. Kosovo je jediná krajina Západného Balkánu, ktoré občania nemajú bezvýzový styk teda nemôžu bez víz vstúpiť na územie EÚ a teda Kosovčania ako jediní potrebujú na vstup do EÚ vízum, čiže ako by išlo o občanov druhej triedy, takýto pocit teda u nich vzniká. Čiže naozaj to zaujíma všetkých aktérov, tie dve zvyšné podmienky splniť Ide o, o skupinu na boj proti koruptívnemu zlošinu a ešte podpora v parlamente demarkačnej čiary, alebo tá teda hranice s Čiernou horou. Výbor Libe. Je gestorský a navrhuje, aby parlament prijal v prvom čítaní rozhodnutie a teda podporenie odporúčania komisie a výzva rade, aby tiež vyjadrila pozitívne stanovisko. Takže Kosovo dosiahlo značný pokrok v reformách od roku 2014, pokiaľ ide o splnenie 90 požiadaviek vízovej roadmap – Ďalej zdôrazňujeme, že každá jedna krajina Kosovo, Gruzinsko, Ukrajina, Turecko, že každá krajina by mala dosledované individuálne, aby sa to nebralo ako balík, ale každá krajina podľa vlastných zásluh. Ďakujem, ďakujem. A teraz pán Pancery. No, no, molto da aggiungere. E, nemám toho veľa čo dodať. Aj dnes e, do poludnia som mohol diskutovať s novou e, zástupkyňou EÚ v Prištine o tejto téme. Ja si myslím, že toto ide správnym smerom. V zásade je to aj v súlade s našimi výzvami, ktoré sme viackrát urobili, kde ide o podporovanie väčšej integrácie Kosova. Celkom isto ostáva tu veľa problémov, ktoré treba ešte riešiť. zatiaľ sa im vyhýbali e, e, orgány v Kosove. Treba urobiť naozaj aj zásadnejšie e, reformné kroky aby sa podporil proces integrácie do EÚ. Takže e, táto otázka liberalizácie víz je prepojená s týmito ďalšími témami a ja dúfam, že e, kosovské e, autority budú schopné to pochopiť. Ďakujeme. A teraz pán Džambaský. Ďakujem pekne, pán kolega. Kolegyne, kolegovia, ja vítam to, čo povedali pedačníci na podporu výzve liberalizácie, ale ja osobne mám určité obavy, či komisia nie je vo svojej trošku unáhlená našej správe o Kosove pred pol rokom sme Mm, prišli k záveru, že dohoda s Černohorou nebola ratifikovaná a že boj proti korupcii a organizáciu nie je postačujúci. Medzinárodné zdroje informácií vrátane správy OS, USA, pardon, USA o Kosove e, definujú krajinu um, Kosovo ako krajinu, kde sú radikáli ISIS a komisia ako by zatvorala oči pre touto hrozbou a teda navrhuje liberalizáciu e, vízového režimu e, bez zohľadnenia požiadaviek, ktoré sama zaviedla. Chcem pripomenúť, že krajiny, kde nehrozí vojna, pardon, že e, v krajinách, kde e, je vojnová hrozba, že tam často prichádzajú e, militanti aj z Kosova, čiže preto napríklad aj Nemecko alebo iné krajiny rozlišujú medzi migrantami, ktorí pochádzajú z ohrozených krajín a takými, ktorí z takéto krajiny neprichádzajú. Čiže toto je potrebné zohľadniť. 500 osôb z balkánskeho um, z balkánskej um, zložky uh, ISIS. Toto zbudzuje naozaj veľké obavy. Tá situácia je znepokojujúca. Gruzínsko a Ukrajina, tam podporujem výzvu liberalizáciu a v tomto prípade sa v hlasovaní zdržím. Ďakujem pekne, pán Žambaský. A teraz pán Picula ktorý je predseda delegácie, do ktorej spadá Kosovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Európska komisia začala s Kosovom dialog o bezvízovom styku už e, v roku 2012 v januári. Potom v júni komisia vypracovala pre Kosovo roadmap a v apríli tohto roku komisia eh, odporúčila eh, zaviesť bezvizový styk s tým, že Kosovo plní všetky kritériá na vízovú liberalizáciu. Zároveň však komisia stanovila dva predpoklady pre završenie postupu. Po prvé, Európska komisia hovorí, že je potrebná ratifikácia dohovoru s Čiernou horou o hraniciach a druhý predpoklad to je lepší výsledok boji proti organizmu zločinu a korupcii. Je to veľké uznanie pre Kosovo, pokiaľ ide o jeho pokrok na ceste k integrácie. Je to veľká motivácia pre túto krajinu. Chcem zdôrazniť, že Kosovo si zaslúži e, toto odporúčanie komisie, pretože naozaj e, takmer všetky, e, všetky predpoklady splňa otázka hraníc s Čiernou horou. Toto teraz ohrozuje, ohrozuje konečný výsledok. Je to problém internej politiky krajiny. A pokiaľ ide o ten eh, strach eh, pred migráciou, pokiaľ ide o to zdráhanie eh, v rade. Dúfame, že toto veci nezablokuje. Vnútropoliticky tá krajina je vystavená mnohým výzvam. Vláda má problémy s ich riešením. No a bolo by dobre im pomôcť, lebo nemôžeme dopustiť to, aby táto mozaika ostala e, nevyplnená. Je to jediná e, krajina e, medzi Atlantikom a Černým morom, ktorej občania nemôžu bezvizovo cestovať. Ďakujem a teraz pani Šujca. Ďakujem pekne. Ja budem stručná. Chcem podporiť to, čo povedal pán Pícula, ktorý je vedúci našej delegácie pre Bosnu Hercegovinu a Kosovo. Nedávno sme tam boli a aj sme teda poskytli správu z tejto cesty a naozaj sú tu dve prekážky zrušenia vízovej povinnosti a o tom sme hovorili s kolegami v kosovskom parlamente a zastupcami iných e, štátnych inštitúcií a vieme aj, aké výzvy e, momentálne trápia Kosovo e, v vnútornej aj vonkajšej politike. Vieme, že opozícia a vláda nespolupracujú dlhodobo. A to, čo ich momentálne zjednočuje, to je práve cieľ európskej integrácie. A toto vnímame ako pozitívnu vec. Oni samozrejme musia riešiť otázku hraníc s Čiernohorou, rovnako ako otázku srbskej komunity na severe. Toto je nové meradlo, dá sa povedať. Nebolo to uplatnené v prípade ostatných krajín pri vízovej liberalizácii, ale oni vedia, že to je jediná cesta. Jediná cesta k tomu, aby všetci eh, skrátka boli motivovaní tieto otázky riešiť, že je potrebné ich naozaj riešiť. Teda podporujeme ďalšie úsilie zo strany Kosova približiť sa ešte viac Európe. Ďakujem. A teraz pani Smith. Bielorusko, Moldavsko, Rusko a Bielorusko toto e, sú jej krajiny, pokiaľ ide o, o vízové otázky. Takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ešte Kosovo ste tam nespomenuli. Takže ďakujem pekne, hlavne spravodajcovi. Tu som za pozitívne stanovisko a za podporu návrhu komisie my samozrejme vieme, že toto sú ešte dve veci, ktoré je potrebné splniť. A že Kosovo ich asi nesplní okamžite, ale dúfame, že problémy s opozíciou sa prekonajú. Viem, že pracujú aj na boji proti korupcii a zločinu a že tam nejaké pokroky už vidno. Uznávame to, že Kosovo 93 z 95 referenčných hodnôt splňa, čiže naozaj je to už len ten posledný krok, ktorý im chýba a dúfame, že čoskoro e, budeme schopní toto završiť. Ešte raz ďakujem za podporu. Ďakujeme pekne, pán Kukan, teraz nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepašte, prišiel som neskoro. Možno poviem tá neviem, či a poviem niečo, čo e, by ste ešte nepočuli, pretože kolegovia už vystupovali. My sme dnes ráno veľa hovorili o Kosove. Mali sme tu novú vedúcu delegácie EÚ. Plne súhlasím eh, s pani eh, Šujcov, lebo Dubravku som počul. Kosovo, Kosovčania pardon, sa dlho stiažovali, že sú tak izolovaní na západnom Balkáne, že ich diskriminujeme v porovnaní s ostatnými balkánskymi národmi. A mali pravdu, ale chcem povedať, že vízová liberalizácia a to, keď ju získajú, že to je v ich rukách. Vedia, že sú tam veci, ktoré musia vyriešiť. Ja plne podporujem eh, vízovú liberalizáciu pre Kosovo ak a keď sa vyriešia všetky technické otázky, oni presne vedia, čo od nich čakáme, tak keď to bude splnené, tak e, ja udelenie bezvizového styku rád podporím. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kolegyne, kolegovia, pripomínam vám, že pozmeňovacie návrhy môžete predkladať 101. júna. 21.6. na poludnie končí táto lehota. V AFETE sa bude hlasovať 7. júla. Bude tam mimoriadná schôdza v Štrásburgu a v Líbe budú hlasovať 12. júla. Stretneme sa 27. júna 2016. Týmto dnes uzatvárame. Ďakujeme za účasť. Dovidenia.